hospodárskom záujme a ja dúfam, že komisia nám odpovie na tejto otázky a podporí nás. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, pani Gebhardt. Týmto sme ukončili našu rozpravu a hlasovať sa bude zajtra o 12. Ďalší bod, ktorý máme na programe, je odporúčanie pána Leného v oblasti povolovania a posilnenej spolupráci v oblasti vytvárania jednotnej ochrany patentov. Pán Léne, máte slovo na 4 minúty. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, vážené dámy a páni. Už druhýkrát sa venujeme otázke posilnenia spolupráce. Už v oblasti rodinného práva pred niekoľkými mesiacmi sme rozhodli podľa Lisabonskej zmluvy o posilnenej spolupráci a teraz by to malo nastať v druhom po druhýkrát. Je to čisté rozhodnutie o postupe, pretože nehovoríme obsahovo o otázkach, to, o tom budeme hovoriť až neskôr. Rád by som poznamenal na začiatok, že s veľkou radosťou som zistil, že i maďarské predsedníctvo dnes sa k tomu vyjadruje a je to premiéra a v histórii Európskeho parlamentu je to prvýkrát, že predsedníctvo E, sa k tomuto vyjadruje a to možno ukazuje na to, ako je to dôležité. Od roku 2001 hovoríme, hovoríme o otázke európskych patentov na základe návrhu Európskej komisie. Parlament e, konkrétne e, sa vyjadril aj v správe a zaujal stanovisko v prvom čítaní. Na rade nebolo možné dospieť k dohode o patente a existovali najmä dva problémy. Jedna, jeden je otázka súdov, ktorý súd bude zodpovedný pri sporoch a problém jazykový. A súdny problém sa možno čoskoro už vyrieši rozhodnutím Európskeho súdneho dvora v posudku začiatkom marca, kde budeme vedieť, čo sa dá robiť a čo nie. Pokiaľ však ide o jazyky, tu sme sa nepohli ďalej. Belgické predsedníctvo muselo zistiť na konci minulého roka, že pri jazykovom spore nebude možné riešenie, respektíve e, nebude možné to dosiahnuť, keďže je tu e, jednomyselnosť podľa Lisabonskej zmluvy. Je tu e, diametrálny rozpor medzi princípom, že v Európskej únie je 23 oficiálnych jazykov, ktoré majú rovnaké práva, a skutočnosť, že, enorm, že preklady patentov spôsobujú enormné náklady. Vždy máme problém, že keď to dáme preložiť do všetkých jazykov, odhľadnúc od e, rizik e, e, sporov, ktoré môžu existovať, malé a stredné podniky potom nemôžu nič robiť s týmto patentom, pretože je to príliš, stáva sa to príliš drahé pre nich. A takýto patent s mnohými jazykmi podľa EU, európskeho práva je to len niečo pre veľké podniky a nie pre malé a stredné podniky, čiže to je vec, ktorá sa v každom prípade musí zmeniť. Európsky parlament od roku 2000 už mnoho desiatky krát e, žiadal o pokrok v oblasti európskeho patentu v súvislosti s Lisabonským e, procesom a s e, procesom 2012. Myslím, že už toho bolo dosť. Belgické predsedníctvo požiadalo komisiu, aby predložila konkrétny návrh posilnenej spolupráci Komisia sa chopila tejto iniciatívy, rada nás formálne požiadala o súhlas, právny výbor rozhodol 16 proti 5, vyslovil sa jednoznačne za. V súčasnosti 25 členských štátov je za týmto návrhom a myslím, že je čas, aby sme urobili krok vpred a tu zo strany parlamentu súhlasili s týmto odporúčaním, aby sme videli konečne svetlo na konci tunela. Na záver chcem povedať, v Európe nemáme veľa zdrojov. To, čo máme, je náš rozum, naša kreativita, myšlienky, ktoré sa rodia na tomto konti- kontinente. A preto je mimoriadne dôležité, aby tieto myšlienky, tieto nápady boli aj chránené. A kladiem si otázku voči Číne, voči Indii, voči ďalším krajinám, rozvíjajúcim sa krajinám vo svete, ako povieme, e, musíte e, chrániť e, svoje e, patenty, keď my sami v Európe nebudeme schopní to urobiť. A preto je to veľmi dôležité v rámci ochrany e, patentov v Európe a preto vás vyzývam, aby ste podporili tento návrh o posilnenej spolupráci. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz za radu pani Jerry, nech sa páči. Much, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Budeme teraz e, pokračovať e, ďalej v diskusii a môžem povedať, že pre mňa je veľkou cťou e, môcť dnes vystúpiť pred vami. Ako práve pán Lene povedal, predsedníctvo si veľmi dobre uvedomuje, aká dôležitá táto téma. Chcem sa poďakovať parlamentu za ten konštruktívny prístup k snahe E, rady zlepšiť podmienky získavania patentovej ochrany v EÚ. A takisto sa chcem poďakovať aj belgickému predsedníctvu ešte za to, že sa tak veľmi snažilo takisto v tejto e, veci vytvorenia jednotnej patentovej ochrany toho veľa spraviť. Ďalej by som chcela povedať, že dnes ráno sa rada e, rozhodla s veľkou väčšinou hlasov požiadať o váš súhlas s autorizáciou posilnenej spolupráce v tejto veci a ak budete súhlasiť, Rada pre konkurencieschopnosť 10. marca e, aj príjme e, toto autorizujúce rozhodnutie. Maďarské predsedníctvo e, považuje vylepšovanie konkurencieschopnosti EÚ za veľmi dôležitú otázku a takisto chce podporiť malé stredné podniky, ktoré u nás v EÚ pôsobia je našou spoločnou zodpovednosťou pomôcť im v inováciách, pretože tie sú eh, veľmi dôležitým faktorom práve pri konkurencieschopnosti malých stredných podnikov na európskej aj celosvetovej úrovni. Od začiatku je jasné, že jeden eh, z kľúčových elementov v tejto snahe by mal byť, malo byť vytvorenie európskeho patentu, ale to už 30 rokov sa nám nedarí e, vytvoriť. Status quo eh, a pokračovanie v rámci status quo už nie je eh, dobrou možnosťou. Každý rok sa eh, používajú alebo míňajú milióny eur na preklady, na administratívne papierovačky len preto, aby bola získaná patentová ochrana v 27 členských štátoch EÚ. Keď ste v Amerike, dostanete patent platný pre celé územie USA za sumu, ktorá sa rovná približne 1850 eur, euro E, ale v Európskej únii e, takéto niečo stojí až 20 tisíc a platí to iba pre 13 členských e, štátov. Podľa výpočtov európske podniky strácajú 7 až 800, 700, až 800 miliónov eur práve kvôli tomu, že chýba európsky patent. A samozrejme, dobre vieme, ako dobre alebo čo lepšie by sa mohli tieto peniaze využiť, ak by boli vynakladané povedzme v oblasti technologického výskumu. Medzinárodný trh v oblasti patentovej ochrany momentálne neexistuje. Žiadateľ pod, m, mm, musí pracovať s 27 odlišnými právnymi systémami. A teda v praxi častokrát sa patentová ochrana požaduje, alebo mm, sa o ňu žiada iba v niektorej časti územia EÚ a z toho vyplývajú problémy, pokiaľ ide o voľnú, voľný pohyb tovaru, ktorý je chránený patentom v jednej časti EÚ, ale nie v druhej. Našou preferenciou vždy bolo vytvoriť e, naozaj skutočný európsky patent, ktorý by pokrýval územie všetkých 27 členských štátov. A je nám veľmi ľúto, že rokovania, ktoré sa týkajú e, jazykového režimu, viedli do slepej uličky bez e, perspektívy, že by sme mohli v blízkej budúcnosti túto otázku e, konsenzom vyriešiť. Takisto chcem zdôrazniť, že rozhodujúce politické sily v EÚ e, sú pod tlakom e, dosiahnuť pokrok v tejto oblasti. E, nedávno bola uverejnená tzv. Innovation Union Scoreboard a tá potvrdila, že je obrovský rozdiel medzi inováciami na jednej strane v USA a Japonsku a na druhej strane v EÚ, pričom aj tie rozvojové alebo rozvojujúce krajiny sa rýchlo na nás doťahujú E, samozrejme, nejde iba o patenty, ale aj tie sú v tejto veci dôležité. Každý rok e, čo pracujeme s takýmto, e, s takýmto pravidlami, aké máme dnes, je náš systém menej a menej atraktívny. Druhá väčšina členských štátov si teda myslí, že vytvorenie jednotnej patentovej ochrany v rámci poslednej spolupráce je jedinou možnou kvalitnou možnosťou aspoň na teraz. 25 členských štátov požiadalo v rámci oficiálnych žiadostí o možnosť vytvorenia posilnenej spolupráce a očakávajú, že dobré výsledky budú dosiahnuté čo možno e, najskôr. My aj ako predsedníctvo sa o to budeme takisto snažiť. Na druhej strane samozrejme predsedníctvo e, si uvedomuje aj výhrady zo strany Španielska a Talianska. Chcel by som teraz osloviť práve e, poslancov Španielska a Talianska. Poprvé, chcela by som sa Eh, obrátiť na španielských poslancov. My veríme, že prostredníctvom spolupráce, poslednej spolupráce eh, so systémom eh, unitárnej patentovej ochrany robíme veľmi dôležitý krok k smerom k takej situácii, kde jednotná ochrana, patentová ochrana sa bude týkať všetkých členských štátov územia Európskej únie. A pre kolegov z Talianska. Chcem takisto po taliansky zase povedať, že my e, sa e, nechceme dostať do nejakých e, nedorozumení a preto ja si chcem povedať, že žiadna firma, žiaden jednotlivec, bez ohľadu na to, z aké krajiny bude, nebude vynechaný z nového patentového systému. Ďakujem pekne za vašu trpezlivosť a teším sa na spoluprácu s Európskym parlamentom. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Bujri. Teraz nech sa páči, pán komisár. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy a páni. Pán Liene tu navrhuje posilnenú spoluprácu a chce, aby ste ju podporili. A to by bol e, za, veľmi dôležitý krok smerom vpred, pokiaľ ide o zjednodušenie postupu, eh, pokiaľ ide o patenty. Spoločný systém ochrany patentov by sa týmto spôsobom dal vytvoriť a doteraz to všetko bola dosť veľká slabina celého systému, pretože sme mali v členských štátoch jednotlivé systémy a vieme, že konkurencia sa momentálne stále zosilňuje a my jednoducho nie sme schopní za primerané náklady poskytnúť patentovú ochranu. 13. januára roku 2010 sme mali vypočetie v Európskom parlamente. V rámci tohto vypočutia som sa e, vyjadril, že sa do tejto témy alebo tejto otázky budem venovať. A e, vyjadril som tedy želanie, že budem pokračovať v tom, čo si komisia predstavzala už pred mojim nástupom a na základe otvorenosti belgického predsedníctva sa tento návrh ešte podporil a posilnil a ako viete, e, nemali sme tu jednomyselný prístup a na základe tohto vznikla aj myšlienka, ktorá viedla k posilnenej spolupráci, o ktorú by sme sa mali usilovať. Komisia podporuje tento návrh posilnenej spolupráce, tak ako to povedal pán Liene a momentálne už máme v tomto systéme 25 štátov, ktoré sa postavili za túto iniciatívu a ktoré sa vyjadrili byť ochotné, že budú podporovať posilnenú spoluprácu. Maďarské predsedníctvo prevzalo štafetu od belgického predsedníctva, takisto sa ukázali byť pripravení postup podporiť takúto posilnenú spoluprácu a to už od marca. Klaus Heiner Miene ako predseda výboru Júri zohráva vedúcu úlohu e, so svojím výborom a môžeme skutočne očakávať čoskore výsledky. Vážené dámy a páni poslankyne a poslanci, komisia si žela, aby takáto posilnená spolupráca umožnila participáciu všetkým členským štátom a chcem skutočne dosiahnuť to, aby takýto na aby takú, takýto nápad alebo návrh podporili všetky členské štáty, pretože je to aj z hospodárskeho hľadiska dôležité a podporiteľné a preto očakávam čo možno najväčšiu podporu, možno aj jednomyselnú a dúfam, že takýto návrh prinesie skutočne veľa výhod pre podnikateľov a tých, čo predkladajú patenty. Ako komisár budem dbať na to, aby posilnená spolupráca bola v súlade so zmluvami, predovšetkým pokiaľ ide o spôsob manažmentu vnútorného trhu, pretože to znamená, že takýto jednotný, takáto patentová ochrana by, tak ako to povedala aj zastupkynia rady po taliansky a španielsky, táto patentová ochrana by mala byť otvorená všetkým v Európskej únii, nezávisle od toho, z ktorého členského štátu e, v ktorom členskom štáte pracujú. Nemalo by tu byť žiadna diskriminácia a jednotná ochrana patentov by mala byť k dispozícii všetkým podnikateľom, ktoré majú potenciál inovatív a mala by im priniesť výhody. Môžeme sa nad tým zamýšľať, môžeme sa venovať aj e, nákladom na preklady, už sme tu mali určité odhady a momentálne sa robí ešte e, dopadová štúdia, pokiaľ ide o náklady. Komisie je ľúto, že sa doteraz nezískala podpora všetkých 27 členských štátov. Urobíme všetko preto, aby sme takúto posilnenú spoluprácu implementovali čo možno najskôr, hneď ako rada v marci sa vyjadrí a bude mať návrh nariadenia, ktoré je potrebné na to, aby sa skutočne uskutočnila takáto posilnená spolupráca. Takýmto spôsobom budeme potom môcť priniesť tú pridanú hodnotu, ktorá bude prospešná pre všetky podniky. Už teraz ďakujem za vašu podporu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán komisár. Ako ďalší máme rečníkov z jednotlivých politických skupín. Najprv pán Baltasáre za EPP. Ďakujem pekne, pán predseda Ďakujem, vážený pán komisár, ctení kolegovia a kolegyne. Táto rýchlosť a dynamika parlamentu v tejto otázke je skutočne dobrým precedensom pre posilnenú spoluprácu v oblasti vnútorného jednotného trhu. Debaty a diskusia o ohľade ochrany patentov sú tu už celé roky. Návrh nariadenia o preklade však sme dostali zo strany komisie až 30. júna roku 2010 a v oktobri potom rada e, to zobrala jednomyselne na, rad, na vedomie a poukázala na jednotlivé ťažkosti, ktoré v tomto ohľade môžu nastať. Parlament sa tejto otázke veľmi rýchlo začal venovať a týmto, dúfajme, bol určitým príkladom pre budúce prípady podobného charakteru. To by mohlo usilniť celý proces, urýchliť celý proces. Chcel by som takisto poukázať na to, že nemám v úmysle sa vyjadriť ako zástupca mojej krajiny, ktorá sa momentálne zasadzuje proti takejto posilnenej spolupráci. Chcel by som pripomenúť to, že otázka patentov je kľúčová pre rozvoj uh, podnikateľského sektoru v celej Európe. A chcel by som teraz pripomenúť viacero otázok, ktoré sú dôležité pre e, chod parlamentu ako takého a pre príjmanie právnych aktov tu v parlamente. Treba si uvedomiť, že posilnenie takejto posilnenej spolupráce alebo podpora posilnenej spolupráce pravdepodobne viesť k tomu, že vnútorný trh bude sa rozširovať predovšetkým na základe nástrojov a tieto nástroje budeme využívať ako posledné útočisko alebo poslednú páku a to sa týka viacerých oblastí vnútorného trhu. Parlament v spolupráci e, v kontexte s ostatnými otázkami pravdepodobne bude musieť autonóm, bude musieť byť vypočutý ako autonómna inštitúcia a budeme musieť e, konať v kontexte požiadaviek podnikateľského sektoru. Teraz za SND má slovo pán Rabkaj. Pán predseda, kolegovia a kolegyne, odôvodnenie, ktoré tu pán spravodajca predložil, je správne. Už, sa tam, už nemám čo k tomu dodať a preto naša politická skupina takúto posilnenú spoluprácu bude podporovať vo všetkých politických skupinách máme určité odchýlky, pokiaľ ide o názory. Tieto sú samozrejme legitímne, treba si ich vypočuť, ale myslím si to, čo tu povedal pán spravodajca, pokiaľ ide o, a to, to, čo povedal pán komisár a predsedníctvo rady, myslím si, že už je skutočne na čase, už nemôžeme uh, mrhať časom v tejto otázke. Nie je to tak, ako niektorí hovoria, ako že to treba urobiť nejako rýchlo, bez toho, že by sme si to pripravili. To vôbec nie je tak, takýto argument nie je správny. Aj iné argumenty tohto charakteru sú nesprávne. Nehovorilo sa tu o otázku, otázke jazykovej, e, iba od posledného návrhu komisie, tak ako to predložila v poslednom roku. Takisto o tejto jazykovej otázke hovoríme už celé 10 ročie, čiže vôbec to nie je nič nové. A ten, kto sa na to pozrie, ako v posledných mesiacoch sme tu mali viacero rozličných modelov, ktoré boli predstavené, o ktorých sme hovorili, tak môžem povedať, že jednoducho nemôže nikto povedať, že sme nediskutovali dostatočne. Už konečne musíme niečo urobiť. A druhý argument, ktorý bol proti tomu predstavený, že by sme robili niečo proti vnútornému trhu. Ale pokiaľ ide o patenty, nemáme jednotný vnútorný trh, čože nemôžeme ani nič pokaziť. A keď si uvedomíme, ako už dlho vieme, že vnútorný jednotný trh skutočne potrebujeme a potrebujeme preto aj ochranu patentov, tak týmto nemôžeme porušiť jednotný vnútorný trh. Čiže najhoršie, čo by sa mohlo stať, že ostaneme pri status quo. Dúfam, že sa nám podarí robiť krok smerom vpred. A tretí argument, ktorý tu bol cieľene prednesený, je, že by parlament stratil určité právomoci, ktoré má ale to vôbec nie je pravda. Ja by som odporúčal, aby ste si prečítali zmluvu z Lisabonu a pozrite si o, mm, rokovací poriadok. Nestrácame žiadnu právomoc, žiadne právo. Tým, že podporíme posilnenú spoluprácu a keď to celé začne, tak budeme mať tie právomoci, ktoré máme aj teraz konzultáciu samozrejme, pokiaľ ide o jazykový režim, ale spolurozhodovanie pri, pri nariadení o patentoch a potom aj pri jednotlivých legislatívnych aktoch. Čiže vôbec ničoho sa nezdáme, práve naopak. Práve naopak je to. Ďakujem, pán kolega Rabkaj. Teraz na dve minúty dostáva slovo za politickú skupinu ALDE pani kolegyňa Wikström. Ďakujem, pán predsedajúci. Chcela by som začať tým, že by som chcela vyjadriť poďakovanie pánovi Lejnemu za vynikajúcu prácu, ktorú vykonal v rámci tejto témy a takisto pánovi komisárovi Barnierovi, ktorý takisto eh, sa tejto otázke venoval úspešným spôsobom. To je téma, o ktorej sme už počuli, že sa tu diskutuje celé desaťročia. ročia a myslím si, že je pravda taktiež, že rada nedosiahne jednohlasnosť, jednomyselnosť, ktorú vyžaduje e, zmluva, aby sa toto rozhodnutie prijalo. Preto začali e, členské štáty e, podporovať posilnenú spoluprácu v tejto oblasti. A keď musíme chápať, že je to otvorená forma spolupráce, všetky členské štáty sú vítané, ak budú mať o toto záujem. A otázku, na ktorú sa musíme dnes pozrieť, je, že či Európsky parlament mal poskytnúť súhlas požiadavke z Rady pre poslednú spoluprácu alebo nie. Moja skupina aj stanovisko liberálnej skupiny je také, že Európsky parlament by mal e, tomuto rozhodnutiu dať e, súhlas v súlade s odporúčaniami pána Lejného. A poskytnúť ochranu nejakému vynálezu alebo inovácii je absolútne dôležité, aby sme podporili kreativitu. A treba, aby sa to potom mohlo využiť, e, skutočne využiť takáto inovácia, aby to potom viedlo k e, tvoreniu pracovných miest a je potrebné zabezpečiť tomuto vynálezcovi aj ochranu e, malých a stredných podnikov, ale e, počuli sme, že poskytnúť takúto ochranu po celej EÚ je veľmi drahé a počuli sme, že patent stojí dva, viac ako 20 tisíc v Európe a je to 11 krát viac ako v Spojených štátoch. To je neakceptovateľné. Nadnárodné firmy, ktoré majú obrovské zdroje a takisto aj právni na expertízy, tým sa vždy poradia, ako to obísť alebo ako to vyriešiť, ale tí samostatní vynálezcovia v Európe, ktorí platia cenu za európsky systém e, tak je už najvyšší čas, aby bola im poskytnutá ochrana za ich pokrok tak aby sme e, potlačili aj my vytváranie nových pracovných miest, ktoré, ktoré potrebujeme v Európe. Nemáme čas strácať čas. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Wikström. Teraz nastavuje pani Lichtenberger na dve minúty. Ja herzlichen Dank, kolegy. Ďakujem pekne, cení kolegovia a kolegyne. Európsky patent by priniesol pravdepodobne pre niektoré oblasti hospodárstva a vedy zlepšenie situácie. Ale musím zároveň povedať, že pravdepodobne nádeje sú trochu príliš ambiciozne, ktoré očakávame od tohto patentu. Musíme, myslím si, skutočne uvedomiť, aká situácia skutočne je. Ja hovorím tu predovšetkým proti posilnenej spolupráci. Prednedávno sme si vypočuli, uh, mali sme problémy, pokiaľ ide o rozvody, a ktoré súvisia s posilnenou spoluprácou. A teraz tu máme ďalšiu tému, ktorá súvisí s posilnenou spoluprácou ak podporíme takéto podporenie takéhoto návrhu, tak pravdepodobne budeme očakávať do budúcnosti podobné procesy, ktoré súvisia s podporenou spoluprácou, pretože e, koncenzus na rade je veľmi komplikovaný. A tak sme si to my v konvente predtým nesľubovali, alebo sme to neočakávali, keď sme hovorili o posilnej spolupráci. Išlo tu o dobrú správu, o tzv. good governance, o ktorej tu stále hovoríme, a tá obsahuje jeden element a ten súvisí s eh, určitým prehľadom a jasnosťou. A tieto sa preukazujú viacerými formami ale posilnená spolupráca ich jednoducho nepodporuje. A to je pre mňa veľký problém, ktorý máme aj do budúcnosti, ak budeme pre viaceré témy vždy mať určité podskupiny štátov, ktoré sa na určitej téme dohodnú a zhodnú. Je dobre, keď povieme, že tí a tí boli pozvaní, aby prišli, ale aké sú tu, pozv- aké sú tu podmienky na takúto participáciu? Ja by som si bola myslela, že tentokrát to bude pravdepodobne o inom ako v predchádzajúcich rokov, že sme tu skutočne mali nádej na to, že by sme sa boli dohodli. Ja cestu posilnej spolupráci v rámci oblasti patentov nepovažujem za správnu cestu a preto budem takéto opatrenie nepodporovať. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Lichtenberger. A teraz dostane minútu, na minútu pán kolega Čopra. Ďakujem pekne. Nieko, už niekoľko rokov v Európe prebieha diskusia o zavedení jednotnej patentovej ochrany. Ako podľa odhady ekonómov a podnikateľov jeho zavedenie <coughs> by znížilo náklady na, pre podniky v oblasti EÚ na patenty. Toto je mimoriadne dôležité v, pre sektor malých a stredných podnikov. A toto je taktiež e, smer, ktorým smerom sa uberajú odporúčania Európskej komisie. Avšak musíme venovať pozornosť určitým kontroverzným aspektom takejto diskusie. Bolo už e, aj spomenuté, aj dnes v tejto sále, otázka e, prekladov E, preklady, ktoré zabezpečuje Európsky patentový úrad, e, tie by sa prekladali len do troch jazykov. Toto je otázka, e, ktorú by treba preskúmať, prečo tieto tri jazyky práve a nie iné. Um, pretože to by určite pomohlo tým podnikateľom, ktorí používajú tieto tri jazyky, ale bolo by dobre to opätovne preskúmať. Ďakujem pekne, pán kolega Žobro. E, na jednu minútu teraz pôjde pán kolega Betten. Um, Ďakujem pekne, pán predsedajúca. Európska komisia sa už pokusila vytvoriť Európsky patentový zákon, ktorý navrhla v júni, keď ho zamietla rada, keď sa pokúšala dosiahnuť jednohlamyselnosť. Komisia však e, chcela silou mocou e, tlačiť svoj prohlav proti múru v podstate, tak ako aj rada. Tieto návrhy sú totálne nevy, nepotrebné, e, z, vysoko administratívne a predstavujú veľmi vysokú záťaž pre podniky. E, kto vlastne je za to? Za to je hlavne 12 krajín, konkrétne aj Spojené kráľovstvo. Nikoho neprekvapuje, že aj britská skolečná vláda e, bola tým hlavným motorom, tak ako aj ďalšia vláda takisto e, podporuje takéto, takéto projekty, pričom by mala byť presne opač, opak. E, keby neboli prokrytcami, možno by sa im podarilo zaplatiť aj náš britský národný dlh. Ďakujem pekne, pán kolega Betten. Teraz idú rečníci za, e, samých za seba. Teraz ide pán kolega Galo na 2 minúty. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predsedajúci pán komisár, kolegovia. Od jak živa sa ľudia zaujímali o život a smrť, to chápem, ale od 70. rokov e, sa snaží Únia prekonať problém z jednotného európskeho patentu. To je naozaj depresívne. E, dovolte, aby som e, e, vyjadrila poďakovanie práci pána Leného na tomto materiáli. Dovolte, aby som mu poďakovala za osobitnú pozornosť, ktorú venoval španielským a talianským kolegom. Ja som si takisto vypočula ich argumenty a úplne chápem, čo, o čo im ide ale dnes e, to nie je iba otázka lingvistického charakteru, ktorú tu treba vyriešiť. Návrh komisie, e, ktorý má dátum 1. júla 2010, je postavený na jazykovom režime Európskeho patentového úradu, ktorý sa preukázal ako fungujúci dobre ale ešte raz táto diskusia o jazykoch nie je však e, na programe dňa. O čom dnes hovoríme? Dnes hovoríme o tom, aby 27 členských štátov, ktoré e, o to majú záujem, môžu vytvoriť e, poslednú spoluprácu a pohnúť sa ďalej. To je reakcia na volania európskych firiem, ktoré platia oveľa viacej za patenty, než to v Spojených štátoch. Je to takisto otázka toho, aby sme preukázali, že Európsky parlament už je dostatočne vyzretý na to, aby prekonal mal rôzne malé um, malicherné spory. Máme množstvo času, aby sme diskutovali o rôznych veľkých politických otázkach, ktoré nás povedú ďalej na ceste, ale eh, už konečne poskytnime podporu um, odporúčanie pána Léneho v tejto eh, veľmi, veľmi dlhom pochode smerom k unitárnemu patentu. Ďakujem pekne. Pani kolegyň Galo, pani Falšiková Beňová nie je prítomná, takže teraz teraz e, pán Kožušník ide na jednu minútu. Pán predseda, dámy a páni, pán komisár, americký prezident Obama vo svojom každoročnom prejave o stave únie volal po posilnení e, úlohy USA v inováciách, ktorý nazval USA sputníkom našej generácie. Som rád, že programom únie inovácie vysiela Európska únia signál, pre, aké dôležité sú inovácie pre Európsku úniu v globálnej konkurencii. Za jeden z kľúčových ich eh, nástrojov, preto aby sme si udržali e, náskok pred inovačnými tigrami, ako je Čína, Čína a Brazília považujem zriadenie jednotného patentu EÚ. Jednotný patent značne pomôže zvýšiť konkurencieschopnosť európskych podnikov. Preto ma veľmi mrzí, že vznik takéhoto kľúčového nástroja je z niektorých e, krajín brzdený sekundárnymi otázkami, ako je ochrana jazyka. Preto podporím návrh na posilnenú spoluprácu, aj keď sa ho nezúčastnia všetky členské štáty. Nenechajme si uletieť sputnik našej generácie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kožušník. Teraz ide pani López eh, Isturiz White. Ďakujem pekne. V EÚ je hodnoty ako napríklad eh, solidarita či rešpektovanie všetkých jazykov. To sú princípy, ktoré všetci uznávame. My sme za spoločný patentový systém pre celú EÚ a pánovi kolegovi Lenemu eh, ďakujem za jeho snahu podporujeme všetky snahy vylepšiť, e, rozšíriť vnútorný trh, ale je tu o veľmi e, dôležitú tému a vybrala sa tu, vybral sa tu postup e, poslednej spolupráce, ale posledná spolupráca to je postup, ktorý by mal byť až na poslednom mieste preferenci. Podľa mňa to, o čom budeme zajtra hlasovať, je v nesúlade až dvoma článkami E, zmluvy o EU. Myslím si dokonca, že aj rada zmenila pravidla hry, ale to je e, vyčítka skôr pre moju e, vládu. Ale nemôžem ja teraz pristúpiť na tzv. Európu viacerých rýchlostí. Viaceré krajiny ktoré teraz tento návrh podporujú, budú tiež musieť čeliť negatívnym dopadom takéhoto kroku. Nakoniec z toho všetci prehráme Uh, mohli by ste hovoriť pomalšie? Mohol, ale mám iba dve minúty. Uh, španielčina jazyk, ktorom na svete hovoria uh, desiatky a desiatky, dokonca stovky miliónov ľudí. A v EÚ máme viaceré jazyky, ale iba jeden z nich je vôbec porovnateľný s takýmto medzinárodným významom španielčiny. Ak ide iba o, ten, e, o tú efektívnosť toho jazykového režimu, tak si treba vybrať iba jeden jazyk, angličtinu a ostatné tam nedávajme vôbec. Čiže ide o politické kritérium, e, obávam sa, prečo sa vybrali tie jazyky, ktoré sa vybrali a je to krok proti e, všetkým občanom aj tisíckam podnikov, ktoré používajú španielčinu ako svoj prvý jazyk. Ja si myslím, že to je v mm, skutočnosti základný princíp EU, aby každý sa mohol vyjadrovať o svojom jazyku. Ten navrhovaný e, prístup e, toto všetko porušuje a môžem vám povedať, že e, tá bitka alebo ten boj ešte iba začína, pretože pokiaľ pôjdeme takýmto spôsobom, pokiaľ budeme pokračovať takýmto spôsobom, tak určite aj na súdy sa viacerí obratia, budú nás čakať mnohé súdne procesy. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán kolega. Ďalej tu máme pána kolegu Berlingera. No, pán predseda, už nemôžeme takto pokračovať, že nemáme európsky patent. Európske podniky sú týmto spôsobom znevýhodnené a máme tu potom príliš vysoké náklady v porovnaní s japonskými a americkými konkurentami. A pokiaľ ide o patentové práva a ich rozdrobenosť, to potom je celé krok dozadu a komisia chce, aby sme mali v tejto oblasti posilnenú spoluprácu, aj pokiaľ ide o jazykovú správu, ale ako vidíme, máme 25 členských štátov z 27, ktoré to podporujú. A týmto je vlastne vytvorená politická podmienka na to, aby sme sa mohli ďalej vyvíjať pozitívnym spôsobom v tomto ohľade. Mali by sme brať do úvahy aj uh, jazyky jednotlivých rečníkov, ktorí mi tu vyjadrili svoje názory. Čiže chceme, aby napríklad aj talianský jazyk bol, bol týmto spôsobom ochránený, preto sme sa takto vyjadrili. A naša vláda otázku do istej miery znevýhodní, ale nemôžeme túto bitku zohrávať na úrovni patentového práva. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz dostane slovo pán Masiv Hildalgo. Ďakujem. Tento postup, povedzme si to e, jasne, je istým, istou fintou, aby e, Nemčina a Francúzština predbehli e, Španielčinu, pričom Španielčina je e, jazyk, ktorým hovoríme nielen v Európe, ale hovoria ním ďalšie stovky miliónov, 700 miliónov ľudí na celom svete. Tých ľudí je dokonca viac než všetkých, než všetkých občanov Európskej únie. Dokopy si to uvedomte. A navyše aj Taliančina je nakoniec E, jazyk, ktorý je uznávaný pri registrovaní e, značiek. Takže to, čo sa tu e, navrhuje, napríklad BlackBerry, aj IBM, aj Siemens, to všetko sú firmy, ktoré nejakým spôsobom sa snažia byť aktívne v tejto, v tejto oblasti. My samozrejme nevieme, ako sa bude reagovať na tú ich žiadosť na súde, ale ja si myslím, že treba v tejto veci e, nejako sa neunáhliť, e, neponáhľať sa a e, v žiadnom prípade nepristupovať na tú hrubu, ako sme videli aj napríklad dnes na rade ministrov ne, vlastne hneď dnes ráno. Ďakujem pekne, pán kolega. Teraz dostane slovo pán Melce. Ďakujem pekne, pán predseda. jazyčnosť je ozrkadlením našej jazykovej a kultúrnej rozmanitosti a to je podľa mňa veľmi dôležité. Otázka ohľadne jazykov, pokiaľ ide o európsky patent, však obsahuje celú svoju históriu, už je to 30 rokov, počas ktorých európske firmy musia bojovať s vysokými nákladmi a sú znevýhodnení, pokiaľ ide o konkurenciu v porovnaní s ostatnými štátmi na celosvetovom trhu. Máme tu loga a patenty, ktoré sa ťažko vyjadria v číslach, ale zároveň sú dôležité, pokiaľ ide o pôžičky a pokiaľ ide o ratingy. A v tomto ohľade celý tento proces posilňovania spolupráce, ktorý tu máme, má aspoň v niektorých častiach Európskej únie posilniť patentové právo, napriek tomu, že máme iba tie tri prekladacie jazyky a možno sa to, a celé to treba vnímať ako byrokratické zjednodušenie. O to viac, že angličtina napríklad v oblastiach ako medicína a informatika sa využíva takmer výlučne. Takéto využívanie troch jazykov, nemčiny, francúzštiny a angličtiny, môže nemôžeme dosiahnuť pozornosť všetkých občanov Európskej únie, ale vieme, že z roku 2006 je Nemčina napríklad v Európskej únii jazyk, ktorý používa najviac ľudí ako materinský jazyk. Pán Melcer, ďakujem pekne, hovorí pán predseda. Teraz sa dostávame ku KHDI a ako prvý dostane slovo pani kolegyňa Kalvalio. Eh, Ďakujem pekne, pán predseda, pán komisár, pani ministerka. Vytvorenie európskeho patentu eh, posunie viacero oblastí, napríklad výskum, ochranu patentov. Nemám nejaké výhrady voči tomuto patentu ako takému, ale voči tomu jazykovému eh, návrhu. Čiže možno, že by bolo najlepšie, keby sme mali iba angličtinu, ale ak tu už máme ostatné jazyky, tak by tu mala byť zohľadená napríklad aj portugalština, pretože to je jazyk, ktorý sa po angličtine a španielčine vo svete používa ako tretí najvýznamnejší. Ďakujem pekne, pani kolegyne Kavalio. Teraz má slovo pani Hercog. Ďakujem pekne, pán predseda. Tvorba v, v rast vedomosti je prioritou v Európskej únii. Keď, sa to, e, keď je to úspešné, to je v poriadku, ale management takýchto vedomostí sa v Európskej únii však nezvláda. Bolo mi ľúto, že sa teda v, nepodarilo belgickému predsedníctvu dokončiť e, no, tak e, otázku patentu, ako to bolo naplánované, ale verím, že maďarské predsedníctvo urobí všetko, čo sa bude dať, aby dokončilo aspoň tú ďalšiu fázu, čo je posilnená spolupráca. Ten čas je jediný zdroj, ktorý je neobnoviteľný. Ten čas ktorý stratíme, sa nikdy nevráti. Nemôžeme jednoducho tlačiť Európu cez projekty šetrenia. My potrebujeme sa rozširovať ďalej a preto je kriticky dôležité pre Európsku úniu a Európu ako celok, aby sme patenty, či už s posunenou spoluprácou alebo prostredníctvom smernice, aby sme to podporili. Chcela by som zažila všetko dobré tým, čo boli úspešní. Samozrejme, e, ja som Maďarka, my stratíme maďarský jazyk, ale to je tá e, menš, cena za to, za to, ak budeme mať z toho výhodu pre všetkých. E, predseda, ďakujem pekne, kolegyne Hercog. Nasleduje kolega Mandels. Dank u, voorzitter. Uh, ik wil... Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte, aby som poďakoval pánovi komisárovi za to, že bol taký e, statočný a e, povedal to tu počas vypočutia, pretože slúbil, že bude riešiť túto otázku, takže za tomu ďakujem a takisto mu ďakujeme pánovi Lejnemu. Teraz sa už musíme iba rozhodnúť, e, že či sú, sa, súhlasíme so podstatnou spoluprácou, to je prvá vec. A ja veľmi však ľutujem, že je tu sa tu robí rozdiel medzi e, kultúrnymi aspektami e, jazykov a praktickým využitím jazykov, pretože návrh, ktorý momentálne máme na stole, je systém, ktorý využívali členské štáty doteraz 35 rokov a myslím, že sa to môže používať aj ďalej a preto si myslím, že je naozaj veľká škoda, že sme sa teraz dostali do takejto trápnej diskusie o jazykoch. Možno by sme mohli požiadať e, tie členské štáty, ktoré doteraz nevstúpili, môže, môže kedykoľvek neskôr vstúpiť. Ďakujem pekne, e, pán Mandels, pán kolega Harber. Pán predseda, keď som prvý raz prišiel do tohto parlamentu v roku 1999, E, vtedy bol na programe spoločný európsky patent a ja som tedy pracoval s Klausanem Leninom na, tom, na tejto správe. E, som veľmi rád, že už konečne začíname sa dopracovať k nejakému pokroku, avšak nemôžeme podceňovať dôležitosť tohto návrhu, e, aký má tento, to všetko význam pre konkurencieschopnosť európskej ekonomiky, pretože máme tuto na stole plán od pani Kinkwant, ktoré sa predstavovala Eur... inovačná Európa. Čiže my potrebujeme, aby Európa bola e, absolútne e, konkurencieschopná a na to potrebujeme mať teda aj silný patentový systém. Ja viem, že tá otázka z poslednej spolupráce je v podstate krok pred, aby sme sa pohli ďalej. Ja chápem aj španielských kolegov a podobne, ale nemôžeme už naozaj strácať žiaden čas, pretože z globálneho hľadiska každý už je na inovačnom trhu. Vielen Dank, Herr Kollege Haber. Predseda, ďakujem pekne a želám vám úspešné vyzdravenie. Zas pán Ferreira. Obrigado, presidente. este processo é revelador. Ďakujem pekne, pán predseda. Tento proces eh, veľmi eh, odhaluje podmienky akých Európska únia musí chrániť svoje záujmy voči ostatnému svetu alebo v ostatnom svete. A tieto podmienky, ktoré sú v Lisabonskej zmluve a tá, k, t, vlastne tá posledná spolupráca je dôsledkom tohto. E, nezabúdajme, že myšlienka unitárnej alebo spoločnej patentovej ochrany a jej dôsledkov je to, čo momentálne o tom tu hovoríme, avšak bude sa poskytovať ochrana len pre privilegovaných, e, ktorí hovoria francúzsky, nemecky a anglické jazyky, ako portugalčina, tretí e, najviac používaný jazyk v Európe a vo svete, ten, ten napríklad bude marginalizovaný. A potom iné krajiny, ktorých jazyky sú rovnako dôležité z hľadiska vedy a výskumu, takisto budú vynechané. To je útok na multilingvizmus, multilingvalizmus v Európskej únii, um, pretože naozaj hovorí, diskusia o nákladoch je neopravdivá

som presvedčený vážený pán komisár kolegyne kolegovia že európsky parlament nebude prekážkou pre takúto posilnenú spoluprácu tých členských krajín ktoré chcú spolupracovať. ďakujem vám za pozornosť. pán predseda, už sme uviedli viacero dôležitých argumentov. Ja teraz poviem niečo zásadné. Myslím si, že by sme mali apel kolegu Leného podporiť a návrh pána Barnie, komisára Barnieho podporiť. Chcel by som pokázať nielen v tomto prípade na úspešné predsedníctvo Belgicka, ale aj na iné oblasti, kde toto predsedníctvo bolo úspešné. Ide tu o otázku postupu. Pán kolega Lene na to poukázal. Nede tu o otázku, aké jazyky v Európe o koľko ľudí hovorí a používa, ktorý jazyk je najkrajší. Ale ide tu predovšetkým o otázku postupu, ktorú musí vyriešiť rada. Táto otázka Ehm, k tej sa vyjadrila aj kolegyňa z politickej strany zelených, mali by sme to poriadne preskúmať, ale nemali by sme teraz vyhovieť nejakej podskupine tu na v parlamente, ktoré žiadajú nejaký jazykový režim, pretože tu máme 25 členských štátov, 27, ktoré to podporujú. A myslím si, že práve tam, kde máme dosiahnuť koncenzus eh, v takejto dôležitej otázke, tak práve na takojto chvíli alebo v takomto momente by sme to ako parlament mali podporiť. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pán kolega Gerik. E, ctení kolegovia kolegyne, európsky patent musí podporovať inováciu. A prečo by to, prečo by to nemalo by, byť prínosom? Mali by sme sa sústrediť na optimálnu formu takéhoto patentu. Máme uh, patenty, ktoré tu poznáme už v minulosti a tie dlhé patenty by mali byť lepšie ako krátke patenty z minulosti. A A práve preto by sme mali podporiť takýto európsky patent. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz dostane slovo pani kolegyňa Rojtová. Ďakujem pekne, pán predseda. Dlhodobo podporujem jednotný európsky patent, preto že zvýši investície do inovácií a podniky týmto spôsobom budú lepšie chrániť svoje know-how, urýchli sa aj presun znalosti do praxe a týmto nás to pravdepodobne ochráni aj pred falzifikátmi. To je veľká výzva, je to na škodu našej konkurencieschopnosti, že po desiatých rokoch rada sa dospela, dospela iba k procesu posilnej spolupráce. A preto vítam, že Česká republika prehodnotila svoj postoj a pripojí sa k týmto jednaniam Takisto vnímam tento precedens posilnej spolupráce a jeho citlivosť, keď ide o jazykový režim a to sa týka predovšetkým niektorých veľkých štátov. Ale myslím si, že prospekt z toho budú mať všetci tí, ktorí predkladajú patenty a, to a nehľadiac iba na to, či to bude alebo nebude v českom jazyku. Myslím si, že je dôležité, aby patent bol rovnako lacný ako aj ten, ktorý máme v USA. A preto dúfam, že rada dospeje k ďalšiemu zjednodušeniu. Dôležitý je nový súd pre európske patenty, ktorý by mal vyjasniť celú radu otázok, ktoré súvisia s softverovými a biologickými patentami a podporujem takýto návrh posilnej spolupráce. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Rajtová. A nakoniec procesu KHD aj pani kolegyňa Hanslík. Dámy a páni, ďakujem pekne. Už sa tu uviedlo dnes veľa argumentov. Hovorili sme o tom, že Európa a európske podniky potrebujú parlament a ja podporujem tieto hlasy, ktoré tu zazneli bez takéto vyriešenej otázky patentov. Budeme mať situáciu málo dynamickú a málo inovatívnu podniky z e, nemali by sme zabúdať na to, že zlepšená spolupráca v ohľadne v oblasti e, patentov e, nie je zásadnou v otázke jednotného trhu. Je to zásadnou a kľúčovou otázkou. Ja ako zastankyňa jednotného trhu som skôr za odstranie patentov ako za ich podporu. Čiže by som apeloval na všetky členské štáty ktoré sú zaangažované do tohto procesu, aby našli také riešenia, ktoré budú dobré pre všetky členské jazyky. Nemali by sme mať jazykový režim, ktorý bude diskriminovať tých, ktorí nehovoria anglicky, nemecky alebo francúzsky. Myslím si, že tento systém by sme mali opier- oprieť o iba jeden jazyk. Ďakujem pekne. Týmto končím rozprávu, hovorí pán predseda, a teraz dostane slovo pán komisár Barnier. Merci, monsieur le président euh, Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Pani Hanzlík, prvne mm, začnem hovoriť o ostatných veciach. Ehm, hovorme o podstate. Hovorilo sa tu o tom, že pracovali sme tvrdo aj s belgickým predsedníctvom, teraz už aj s maďarským predsedníctvom v posledných týždňoch. Ak nejaká firma, napríklad bulharská alebo portugalská, alebo lotičská firma pripraví takúto žiadosť vo svojom jazyku, tak e, to môže aj urobiť e, v rámci toho návrhu, o ktorom hovoríme a potom náklady na preklad budú preplatené. E, pokiaľ ide o možné spory, bude k dispozícii manuálny preklad, ktorý bude potom v jazyku žiadateľa pokiaľ e, však e, nebude e, rešpektovať, pretože tomu nerozumie, preto to bude chránené, pretože to bude prejav dobrej vôle a nebude musieť platiť za takýmto spôsobom spôsobené škody. Dovolte by som pripomenul ešte raz, dámy a pani, že o čom tu vlastne hovoríme, o čom aj budeme hovoriť, čo bude pred nami na stole. Ja navrhujem, aby tie firmy, ktorí predklad, budú predkladať takéto žiarosti, aby mohli robiť tie žiarosti vo svojom vlastnom jazyku. Ale tá ochrana správneho hľadiska, tá ochrana právneho charakteru bude pokrytá potom v tých troch jazykoch na základe spoločnej dohody, ktorú máme v tejto oblasti k dispozícii. To som si nevymyslel ja, to máme k dispozícii takúto dohodu už mnohé roky a je to jeden z troch jazykov, ktoré umožňa e, právnu ochranu na celom území Európskej únie automaticky. E, s belgickým predsedníctvom sme predložili nový návrh budeme ešte hovoriť, e, teda okrem týchto troch jazykov v rámci právnej ochrany by sme mali ešte dva jazyky na preklad k dispozícii, ktoré však ale nebudú mať e, právnu e, hodnotu, ale bude to dôležité z hľadiska komunikácie, to aby sme teda vysvetlili, že čo sa myslí, čiže to môže byť angličtina, portugalčina alebo aj holandčina a podobne. Ale no a ešte raz tieto preklady potom budú, mm, potom budú aj preplatené. Takže to budú tri jazyky, ktoré budú mať právnu ochranu a dva ďalšie na komunikáciu. Takže tu nebude žiadna diskriminácia pre žeren európsky podnik, vrátanie podnikov, ktoré sú v členskom štáte, ktorý sa nepripojil k posunenej spolupráci. Takže ak španielská firma požiadal patent v Európskom rámci, tak e, to bude potom k dispozícii všade, aj keď sa Španielsko nepripojí k poslednej spolupráci. Preto vlastne o tom aj hovoríme. E, ctení poslanci. Pracoval som na tejto veci veľmi tvrdo, bez toho, aby som nebol zaťažený nejakými ideológiami a podobne, pričom som veľmi dobre vedel, e, čo koho trápi a o čo tu ide, ale jednoducho to musí byť politicky akceptovateľné vo všetkých 27 členských štátoch a je ekonomicky nevyhnutné pre všetky firmy a Európska, pre Európsku úniu. Pani Hercog správne povedala, pán Harber, e, predseda výboru, pán Schwab, takisto všetky všetci hovorili o tom, aké dôležité je to z ekonomického hľadiska. Musíme podporovať a odmeňovať kreativitu a inovácie v Európe, pretože to je oblasť, kde ešte stále Európa je na čele. Tak chráňme to, rozšírme to, a existuje tu množstvo malých a stredných podnikov, ktoré práve kvôli nedostatku európskej alebo neexistencii tohto patentu nie sú schopné chrániť svoje vynálezy. Pani Rojtova napríklad hovorila o falzifikátoch a pirátstve. Ak si nemôžete dovoliť patent, tak budete chránení len v dvoch, troch členských štátoch. Toto chcete a potom vo všetkých ostatných členských štátoch potom budú môcť prísť falzifikáty. Ako náhle budú falzifikáty na trhu, sú už na vnútornom spoločnom trhu a tým ničia európske pracovné miesta ako aj ohrozujú, ohrozujú dokonca eh, verejné zdravie v Európe v prípade liečiv, takže je to veľmi, veľmi vážna záležitosť a preto sme k tomu pristupovali takto vážne a pritom sme neponechali bokom žiadnu skrytú agendu a snažili sme sa dospieť k riešeniu. Napokon, ak by som mohol ešte zopakovať, eh, zodpovedať pánovi kolegovi Lópezovi, ako aj pani Lichtenbergerovej. v súčasnosti 25 27 členských štátov využíva poslednú spoluprácu a boli obvinení z toho, že fragmentujú spoločný trh. Ja si nemyslím, že je to nebezpečenstvo, pretože je to v podstate vynimočná situácia v rámci legislatívy o spoločnom vnútornom trhu, kde potrebujeme hlasnosť a pre všetky inú, e, e, každú inú legislatívu vlastne vnútorného trhu využívame kvalifikovanú väčšinu a tu potrebujeme ale jednohlasnosť. Takže ja si myslím, že tu nejde o žiadne riziko fragmentácie trhu a budeme musieť aj my na komisii dbať o to, aby k tomu nedošlo. Ešte by som chcela pokovať pánovi Lejnemu aj za výbor Júri respektíve celému výboru Jury, aj za to, že ste súhlasili vo väčšine s posunenou spoluprácou. Predseda, ďakujem pekne. Teraz za radu pani Jury. E, ďakujem pekne, pán predseda. Dnes večer vo svojom príhovore som použila slov, jazyk, ktorý bude jazykom európskeho patentu a takisto som hovorila inými jazykmi, ktoré nebudú jazykmi európskeho patentu a teraz budem hovoriť svojim rodným jazykom, materinským, ktorý nebude tiež um, patentovým jazykom a hovorí tomto jazykom len 15 miliónov Maďarom a prihováram sa e, španielským a talianským kolegom. Verte mi, my kladieme dôraz na um, rovno, rovnaké zaobchádzanie v otázkach e, alebo rovnoprávnosť v otázkach e, jazykov. Ja zastupujem členské štáty členský štát, respektíve zastupovala som ešte pred šiestimi týždňami členský štát tu v parlamente a táto krajina e, mala iný názor vo vzťahu k európskemu patentu, avšak za posledný mesiac Euró- e, maďarská vláda zmenila svoj postoj v tejto otázke. Vonkoncom to nebolo jednoduché ja takéto rozhodnutia. Čo bolo motorom rozhodnutia maďarskej vlády? Môžem vám povedať, že my sme viedli veľké diskusie za pripomienkové konanie so zástupcami podnikateľského prostredia a malých a stredných podnikov a jasne nám povedali, zmente svoje postoje, neod E, hoďte túto možnosť európskeho patentu, pretože takýmto spôsobom môžete pomôcť malým a stredným podnikom v Maďarsku a byť súčasťou tohto európskeho patentu a takisto môžete pomôcť e, zabezpečiť veľké úspory tým, že sa využije funkčný jazykový režim. Nož, aká je momentálna situácia? Máme tu 25 členských štátov, ktoré sa e, dohodli E, nie je to zatiaľ ideálne, ale my všetci sme za to, aby sme podporili silný spoločný európsky vnútorný trh a stále sme verili, že to podporí európsky rast a mnohí z kolegov to, ktorí tu dnes večer hovorili, spomínali, že tu osobitne po kríze potrebujeme rast a potrebujeme aj spoločný vnútorný trh a e, jadrom tohto môže byť takisto aj európsky E, patent. Tak ako aj zúraznil pán komisár Barnier, myslím si, že aj talianské, aj španielské firmy budú mať prospekt z existencie takéhoto patentu, ak by sa stalo realitou budúcnosti. Dovolte mi ešte, aby som uvedla dve poznámky. Jedna, nikto sa, nám, sa nás pýtal, že prečo sa tak ponáhľate, prečo sa už tak ponáhľate, keď komisia vybrala tento návrh len v júni. Nuž, ctení poslanci, vy sami ste zodpovedali túto otázku. Niekto už tu spomenul, že sa o tom diskutuje e, o tomto jazykom režime už 10 rokov. Myslím si, že sa nedá tu hovoriť tým pádom o nejakom urýchlenom postupe. A potom ďalšia otázka, že či sme urobili všetko, čo sa dalo v našich silách, aby sme dosiahli nejaké riešenie, ktoré bude akceptovateľné pre každý členský štát. Myslím si, že belgické predsedníctvo urobilo všetko možné. Um, pozrite sa na vš- tie návrhy, alebo na ten návrh, ktorý je na stole. Všetko preto urobili, aby bol akceptovateľný 27 členskými štátmi. Napriek všetkému úsiliu v decembri bolo 12 členských štátov, ktoré žiadali o posilnenú spoluprácu a ako sme už povedali, teraz e, tento počet je 25, lebo sa toto číslo 25, nielen 12. Takže predsedníctvo už nemohlo urobiť nič iné, len sa rozhodnúť teda pre alternatívu posilnenej spolupráce a preto žiadam, aby ste túto podporili pri hlasovaní. Avšak v rámci myšlienky spoločného európskeho trhu my tento trh potrebujeme podporiť. Existuje tu množstvo štúdií, ktoré poukazujú na to, že jednou z, jedným z prekážok je práve nedostatok alebo neexistencia toho spoločného európskeho patentu. Bolo by to potom pre naše firmy e, ľahšie zrobiť inovácie, keby takýto patent existoval. Ďaká. Ďakujem pekne pani Dior, a teraz v závere pani, pán spravodajca. Stení kolegovia a kolegyne, tri poznámky na konci. Komisár Barne už poukázal na to, že posilnená spolupráca bola vytvorená špecificky na to, aby sa odstránili prekážky, pokiaľ ide o hlasovanie jednomyselného charakteru. Po Lisabonskej zmluve je táto jednomyselnosť absolútnou výnimkou. Čiže máme tu viacero prípadov, ktoré sú komplikované a práve na to máme vytvorený tento proces posilnej spolupráce. Pokiaľ ide o dva jazyky, O to tu teraz vôbec nie je, ešte raz to chcem povedať, je to predovšetkým postup ako taký, ale chcel som poukázať na to, že už aj pri e, správe Palacio sme hovorili o tom, že jeden jazyk by bol ešte výhodnejší ako tri jazyky, ale takisto bolo poukázané na to, že m, ide pre všetkým o dohodu. Európsky patentový úrad pracuje s jazykmi, ktoré boli odsúhlasené. Zmena takéhoto režimu by zákonite znamenala, že by sme museli zmeniť aj EPU. A to nemôžu urobiť členské štáty Európskej únie, ale tam sú za, participujú tam všetky, členské, všetky krajiny Európy s výnimkou Malty. A muselo by napríklad súhlasiť aj Švajčiarsko. Ak sa nedokážeme dohodnúť my, členové Európskej únie, čo nás je 27, ako sa majú potom dohodnúť všetky štáty Európy? Myslím si, že ak takéto niečo žiadame, tak potom musíme počítať s tým, že pravdepodobne sa nikdy nedostaneme smerom vpred. Ale o tejto otázke budeme hovoriť, keď si pozrieme materiálny návrh správy komisie. Všetky tri právne služby poukázali na možnosť e, posilnej spolupráce zo strany všetkých troch inštitúcií. Ešte jedna poznáka. Myslím si, že ľudia z praxe nechápu tento náš spor, ktorý tu máme. A z pohľadu tých, ktorí pracujú v praxi, tí, ktorí prihlasujú patentu, tí operujú pri výskume, tak či tak pravdepodobne iba v jednom jazyku. Táto e, otázka ohľadne jazykov je niečo, pre zúčastnených v praxi je niečo nepochopiteľné. A pokiaľ ide o diskrimináciu, ak som správne pochopil to, čo tu bolo povedané, a dúfam, že som to správne pochopil, tak tento nový európsky patent bude k dispozícii a otvorený všetkým ľuďom v Európskej únii a podnikom, aj tým, ktorí nepodporili takúto posilnenú spoluprácu. Je to absolútne samozrejme. Bude to otvorené všetkým štátom, dokonca na celom svete. A dúfam, že som to pochopil správne. Ja som si istý, že som to správne pochopil. A pokiaľ ide o tie štáty, ktoré neparticipujú, neparticipujú na tejto posilnenej spolupráce, to nie je pre nich nevýhoda, pretože tých sa bude takisto dotýkať takéto odsúhlasené E, takýto odsúhlasený postup. Tak či tak budeme musieť mať preklad. A pokiaľ ide o tento spor o jazyky, chcel by som povedať, že nikomu to nie je bránené, aby všetky tieto, prekl- aby tieto patenty boli preložené do všetkých členských jazykov. Ak si niektorý členský štát myslí, že všetky patenty by mohli byť preložené do jeho vlastného jazyka, tak nech si to teda dajú preložiť. Ale nech to nie je na náklady majiteľov patentov, ktorí sú inovatívni a ktorí chcú naše hospodárstvo doviezť niekam vpred ale ten, kto, je, ten, kto si za, chce mať muziku, musí si to aj zaplatiť a nemôžeme žiadať od daňových poplatníkov, aby, si to plať, aby to platili oni. A to by podľa mňa bolo potom skutočne také, ako to má byť. Ak si niekto myslí, že niektorý jazyk je skutočne taký dôležitý, že za každú cenu to musí byť pri všetkých patentoch použité a preložené do tohto jazyka, tak to jednoducho urobí Môže sa to celé preložiť, ale potom nech si to aj sami zaplatia. To myslím, že poznámka nakoniec, ktorú som tu chcel povedať, aby sme sa držali toho, čo nám tu ide. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán kolega. Týmto končím rozpravu. Hlasovanie budeme mať zajtra. Ďalší bod programu je správa od kolegu Belého Radioaktivita v potravinách.